doch. a podrobne sledujeme vývoj v Azerbajdžane. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, komisár, pán komisár Levandovský. Tým pádom sme ukončili diskusiu. Boli, bolo za nich 6 žiadostí, ktoré budeme hovoriť v rámci budúcej diskusie. No a na záver tu máme situáciu eh, moslimskej menšiny v Barme. A tu bude na, na úvod hovoriť pán kolega Čarnický. Minútu, prosím. Ďakujem bardzo. E, pani... Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, Európsky parlament znovu diskutuje, a to zdôrazňujem znovu, o rešpektovaniu ľudských práv moslimskej menšiny vychádzajú v Barme, vychádzajúc z uznesenia z Európskeho parlamentu vzhľadom na situáciu moslimov v Číne. Táto, toto uznesenie sa jednomyselne schválilo v parlamente. Teraz sa venujeme podobnej téme a preukazujeme, že náš prístup k náboženstvu nie je prístup nejaký špecifický, že by sa obmedzoval len na určité prípady, keď obhajujeme náboženstvo a slobodu vierovýznania. Neobhajujeme len kresťanské náboženstvo a kresťanskú vieru, ktorá je dom- dominujúca v Európe, ale snažíme sa viac menej účinne bojovať aj za práva moslimov. Ďakujem kolega Čarnesky. A teraz Pani kolegyňa Muzułmańska mniejszość Rohingya jest jedną z... <clears throat> Menšina rohinských moslimov predstavuje jednu z najviac prenasledovaných menšín alebo skupín ľudí na svete. Čelia všetkým možným formám diskriminácie, nemajú prístup k vzdelaniu. A čo je kľúčové, je humanitárna pomoc, aby sa táto dostala k týmto ľuďom. Utečenci musia e, mať možnosť slobody pohybu a mať prístup k právam občianstva. Európsky komisár pre ľudské práva musí um, otvoriť svoju kanceláriu v Barme. Vysoká predstaviteľka by mala o tomto hovoriť v Barme a v iných krajinách. Ďakujem. A teraz bude hovoriť eh, pani Kiel Nielsen. Ďakujem. 11. júna špeciálny vyslanec spravodajca OSN o, o Barme vyhlásil, že porušovanie ľudských práv Rohingov v štáte Rakinca sú systematické a generalizované a autory zločinov naďalej nie sú trestaní. Počas minulej plenárky Európsky parlament rozhodol bezpodmienečne začleniť e, Barmu do systému e, colných preferencií. Je to spoločná obchodná politika EÚ, ale Mali by sme zabezpečiť koherentnosť medzi našou obchodnou politikou a chartou základných práv. To je dôvod, prečo článok 15 nariadenia SPG, že e, výhody z preferenčného režimu sa môže zrušiť, ak dochádza k systematickému a vážnemu porušovaniu základných práv, keď tieto akty sú dokázané vzhľadom na explicitné vyhlásenie spravodajcu OSN a vzhľadom aj na správy mnohých medzinárodných NGOčiek, žiadame Európsku komisiu, aby dočasne stiahla mm, preferenčný e, režim pre Barmu. Politické posolstvo Európy bude jasné. Tragédia Rohingov musí prestať Rohingovia musia mať právo na občianstvo, musia mať rovnaké práva ako všetci barmskí občania. Ďakujeme, kolegyňa Kill Nilsson. Teraz bude hovoriť minútu a pol pani kolegyňa Scháke. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Násilie, znásilňovanie v komunite rongijských muslimov. Toto musí byť ukončené. Hovorí sa tam o etnických zločinoch. To sú tie najhoršie prípady, ktoré môžu existovať. Je tam vysídlených viac než 130 tisíc osôb, ktoré nedostávajú adekvátnu pomoc. A medzi tým tlač aj média online and offline nie sú e, v Barme slobodné. Chceme demokratickú reformu a vláda nemôže pri tomto procese vynechať menšiny. Vláda musí chrániť ľudí, musí sa priznať zodpovednosti za násilie, ktoré tam prebieha, pokiaľ sa ho dopúšťajú napríklad bezpečnostné sily. Takže chceme, aby vláda v Barme umožnila prístup e, pozorovateľov OSN, musia prebehnúť diskusie na najvyššej úrovni, musia, musí platiť doložka o ľudských právach. A čo sa týka Ansana Šukio, ktorý vyhral Sacharovové ocenenie, tak ten naďalej je tichý, ale príliš tichý. Mal by, alebo táto ocenená by mala sa vyjadriť k tomuto porušovaniu práv v Barme. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Scháke a teraz bude hovoriť pani kolegyňa Veržia dve minúty. Merci, monsieur... Ďakujem, pán predsedajúci. Treba zdôrazniť, že vyslaný spravodajca OSN pre Barmu potvrdil smrť troch eh, rohingských žien a rovnako aj prenasledovania mierovej manifestácie tejto menšiny, ktorá je najviac prenasledovaná na svete podľa OSN. Humanitárne ukazovatele, prístup vody a tak ďalej nie sú splnené, sú najslabšie podľa banskej vlády títo ľudia neexistujú. Aprílová správa hovorí o e, etnickej čistke. Rohingovia sú prenasledovaní ozbrojenými policajnými zložkami aj religióznymi. Barmská politická trieda je tiež zodpovedná za tento stav. Národná liga pre demokraciu, je to politická strana Ansan Cuky, sú, tí sú tiež ticho. Niektoré lokálne pobočky podporujú bezpečnosť, e, kontrolu e, porodnosti u Rohingov. Viacej ako 130 tisíc presunutých žije bez výživy, bez bývania a tisícky z nich každoročne umierajú e, na liečiteľné choroby. Snažia sa ujsť do Thajska alebo do Bangladešu, ale tam sú stiahovaní a za veľmi zlých životných podmienok. Neustále prenasledovanie mi pripomína prenasledovanie Rómov v našich regiónoch sveta. Ďalšia etnická menšina tiež je prenasledovaná. Áno, minulý, tý, minulý mesiac sme obnovili eh, ten systém SPG pre Barmu, ale ja to ľutujem pretože barmská vláda vie veľmi dobre manipulovať so, záuj- so západnými záujmami. Bohužiaľ, rešpektovanie ľudských práv nenarastlo v tejto krajine. Pani kolegyňa Veržia, ďakujeme. Dovolíte medzi otázku zo strany pána Kačmarka. Prosím, pán kolega Kačmarek. Eh, eh, Aung San Suu Kyi, v... Pani Veržia, ja mám otázku vo vzťahu k Suči. Aung San Suu Kyi. V našom texte sa hovorí, že Aung San Suu Kyi protestuje proti tej e, politike dvoch detí. Kolegyňa Veržia. Chcete na túto otázku reagovať? E, Neviem, či pani Ansan Cuki protestovala. Ja viem, že e, nekomentuje prenasledovanie tejto menšiny a že to sú predstavitelia jej politickej strany, ktorí sa zúčastňujú prenasledovania Rohingov. A bohužiaľ jej politická strana je ticho a to som ešte eufemistická vzhľadom na to prenasledovanie, ktorým trpí táto menšina. Ďakujeme. Kolegyňa Jegle, minútu prosím. Pán predseda, pán komisár, pán kolega Kačmarek, bohužiaľ musím súhlasiť s tým, čo povedala pani Veržia a aj s tým, čo povedala pani Schake. Aj v rozhovore s nositeľkou Nobelovej ceny mieru sa ona neprejavila v súvislosti s týmito otázkami tak, ako sme čakali. V Mianmarsku prebieha určitý demokratizačný proces, ktorých vítame, ale čo sa týka diskriminácie a nepriateľstva voči E, moslimskej menšine, tak tá tam je. Žiadame o ukončenie tejto situácie a náš apel sa nie je namieril len na mianmarskú vládu, ale aj na všetko obyvateľstvo, aj na opozíciu, ktorá musí ukončiť diskrimináciu tejto menšinovej skupiny, pretože uznanie menšín je základným kameňom tejto budovy novej demokracie. Čo sa týka zavedenia všeobecných colných preferencií, tak tento projekt podporujem. Nie bezpodmienečne, ale tento projekt podporujem. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Jegle. A teraz budú hovoriť rečníci v mene politických skupín. Na, na úvod kolega Kačmarek minútu. Pane šanovní Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, vážení poslanci. Sledujeme všetci, go akým zmenám dochádza v Barme, ale tieto zmeny bohužiaľ e, postihujú a horozujú ľudské práva menšín. Ak nebudú rešpektovať ľudské práva, nebudeme môcť chápať túto krajinu ako demokratickú krajinu medzinárodného spoločenstva. Hovorili sme o rohingijských moslimoch a o ich prenasledovaní. Aké sú dôvody to, že títo občania nie sú chápaní ako barmskí občania, nemajú základné občianské práva, preto si myslím, že naša požiadavka by mala byť, a to by sme mali žiadať od barmských orgánov, aby zmenili zákony, v naliavých otázkach často vyjadrujeme polutovanie, že nemáme nástroj na to, aby sme vykonávali natlak na tieto krajiny, ale v tomto prípade je to inak, pretože máme ten preferenčný obchodný systém s touto krajinou ako sa to tu zdôraznilo. Takže môžeme e, ohroziť alebo e, povedať tejto krajine, že im zrušíme tento systém. Ďakujem kolegyňa kolega Kačmarek a teraz kolegyňa Munizdy Urkisa. Ďakujem, pán predsedajúci. Boj proti prenasledovaniu etnických menšín je aj v centre záujmu mojej politickej skupiny. Preto žiadame medzinárodné vyšetrovanie za zločiny proti ľudskosti, ku ktorým došlo na e, tejto menšine výsledky a vyšetrovanie. To je znepokojivé. Barmská vláda neuznáva e, túto menšinu a dochádza k neustálemu prenasledovaniu a postihovaniu ich práv. Barmské orgány by mali spolupracovať so spravodajcom pre OS, e, OSN pre ľudské práva. Akékoľvek diskriminovanie Obmedzovanie pohybu Rohingov musí prestať. Oni musia mať všetky práva varmských občanov a nemôžu byť vylúčovaní. Humanitárne agentúry musia mať plný prístup k týmto obyvateľom, ktorí potrebujú pomoc v štáte Ražin. A nehovoríme to my, ale medzinárodné právo. Vielen Dank. Ďakujeme kolegyňa Muniz Deurkísa a teraz bude hovoriť kolegyňa Ojuland minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem vyjadriť moju úprimnú sústrasť obetiam strašného násilia medzi Rohingami eh, v Barme. To sa musí okamžite skončiť a vyzývam barmskú vládu, aby urobila maximum a poskytla bezpečné prostredie pre všetky menšiny, ktoré tam žijú toto nie je len vnútorná otázka. Ja dúfam, že susedné krajiny taktiež podporia túto iniciatívu, aby sa riešili súčasné problémy čo najskôr. 130 tisíc rohingov, ktorí sú presídlení v táboroch a inde, musia okamžite dostať humanitárnu pomoc. Vyzývam vysokú predstaviteľku, aby túto tému riešila so svojimi partnermi v azijských krajinách, aby sa konečne našlo rýchle a mierové riešenie. Ďakujem. Fin. Ďakujeme, kolegyňa Ojuland. A teraz minútu a pol bude hovoriť kolega Sliter. Tak, herr ordförande. Tänk att en folksamling bespottar dig. Ďakujem pekne, pán predseda. Si, že niekto vám vás prenasleduje, zničí váš dom, len preto, že ste sa narodil na danom mieste alebo veríte v daného Boha. Vy zavoláte policiu a potom policia sa postaví na stranu toho zločinca. Utečiete, ale aj na uteku E, nenachádzate útočište a to platí pre viac ako 100 tisíc moslimov, rohingov. A čo my tu robíme? My sa pozeráme a príjmame rozhodnutia. Tento týždeň sme hlas, odhlasovali e, hlasovali o zvýšených vojenských kapacitách pre SVČ. Aký to má význam? Žiadny je na čase, aby sme konečne dodržali naše sľuby z 90. rokov, aby sme vytvorili občianský nástroj mier. potrebujeme inžinierov, právnikov, lekárov, byrokratov, preto aby sme vytvorili spoločnosť nie vojakov, ktorí ju zbombardujú. A bol by som rád, keby komisia vytvorila mierovú silu, ktorá pomôže vyriešiť tieto konflikty a zabráni im. Tam môže Európska únia skutočne dosiahnuť nejakú zmenu. Musíme predstaviť naše požiadavky eh, barskej vláde, pretože prísľuby nepovedú k ničemu. Ďakujem, takže to boli rešníci za politické skupiny. Ďalej bude hovoriť pani Esaja. Arvoisa puhemies. Viime helmi... Ďakujem, pán predseda. Vo februári sme naposledy diskutovali o rohingských moslimoch v Barme. Títo stovky rokov v Barme žili, ale sú jednou zo 135 etnických menšín v Barme. Mm, prijal sa zákon, ktorý nariaduje maximum dvoch detí pre rohinkých moslimov a to je jedna z mnohých fóriem porušovania ľudských práv proti rohinským moslimom. Ehm, hoci sa dejú v Barme aj dobré veci, medzinárodné spoločenstvo nesmie zatvárať oči pred týmito nedávnymi udalosťami a potrebujeme medzinárodnú pozornosť pre túto vec. Ďakujeme pani kolegyni Esaja. Teraz sa dostávame k postupu Catch the Eye. Už nepríjmam žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, ale najprv bude hovoriť kolegyňa pani Korhola, ktorá tu nie je, takže Sonikov. Ah, oui, merci. Je pas entendu. No, nepočul som. Mnohí obyvateľia Barmy si myslia, že rohingskí eh, moslimovia sú nelegálni imigranti z Bangladešu nemôžu sa ženiť, nemôžia chodiť do školy. Európska únia by mala Barme pomôcť. Urobiť potrebné reformy. Musíme vyzývať barmskú, barmskú vládu, aby zabezpečila presadzovanie zákonov a ochranu Rohingov pred organizovaným násilím, páchatelia zločinov, musia byť postavený pred súd, musíme vyzvať všetky krajiny v tomto regióne, aby otvorili svoje hranice pre žiadateľov o azyl z tejto menšiny. A ďalšia kľúčová téma podpora barmskej vlády vo svojom hľadaní dlhodobých riešení, čo by mohlo pomôcť e, z, odstraniť korenie tohto konfliktu. Ďakujem, pán kolega Sonik a ďalej kolegyňa Göringe de Odenberg. Ďakujem, predseda. Nie je to poprvýkrát, kedy hovoríme o rohingských eh, moslimov menšine v západnej Barme. Nemôžu slobodne cestovať, majú obmedzený prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Ich eh, krajinu im bere niekto iný. Od roku 2012 došlo k ďalším prípadom prenasledovania násiliu voči e, Rohingom. E, nemajú prístup k spravodlivosti, dokonca ani k humanitárnej pomoci. Vyzývame varské orgány, aby zastavili túto persekúciu proti členom tejto menšiny páchatelia násilných činov musia byť e, postavený pred súd. E, Rohingyská menšina musí mať plné občanské práva. Inak e, dôjde k ďalšej nestabilite v tomto regióne. Ďakujem. Kolegyňa Geringa de Odenberg a pán kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Miera útlaku, ktorému je vystavená moslimská menšina v Barme, vyvoláva oprávnené znepokojenie nad tým, ako barmská administratíva spravuje svoju krajinu

pani przewodniczący! panie komisarzu! pán komisár obyvatelia barmy prešli e, veľmi ťažkým obdobím za posledných 10 rokov. Teraz má Barma príležitosť vytvoriť demokratickú spoločnosť, môže sa zmeniť na skutočnú krajinu. Európska únia by jej mala v tom pomôcť, mali by sme im radiť. E, poskytovať finančnú podporu, budovať demokratický aparát, normálne fungujúce krajiny. Normálne fungujúca krajina musí rešpektovať ľudské práva, a občanské slobody, musí zaručiť všetkým menšinám, náboženským, etnickým ich pr- práva. A ja dúfam, že nadchádzajúce barmské voľby budú zorganizované za prítomnosti pozorovacej misie EÚ. Keď sa stretávame s týmito politikmi, tak musíme dať jasne najavo, že treba rešpektovať základné práva aj pre rovinskú menšinu. Ďakujem kolega Lisek a na záver posledný bude pán kolega Kelly. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste mnohým umožnili rečniť dnes popoludní. V návrhu uznesenia čítame o strašných veciach, o násilí proti rohingskej menšine, ktorá, ktoré je čoraz silnejšie, ničí sa im majetok, nemôžu, nemajú slobodu viery, je tu mučenie, obmedzenie slobody pohybu, nemôžu sa ženiť a tak ďalej ja si nemyslím, že Európska únia by mohla tieto všetky problémy vyriešiť. Potrebujeme využiť všetky naše zdroje, pokúsiť sa o čo najskoršie riešenie, ako aj e, dlhodobé riešenie. Ako írsky poslanec e, dúfam, že pomôžeme týmto nešťastným Rohingom a že by to mala byť priorita. Ďakujem. A ďakujem za vaše ocenenie práce írskeho predsedníctva. Ďakujeme, pán kolega Kelly. No a úplne na záver za komisiu bude hovoriť pán komisár Levandovský. Pán predseda, vážení kolegovia, vážení poslanci, v mene komisie vítam uznesenie parlamentu, ktoré sa týka situácie Rohingov. Toto je krajina, ktorá prechádza zásadnými zmenami od marca 2011 na ceste k stabilite mieru, demokratizácie a rozvoja, otvára politický priestor. Ale nie je to tak len v tejto časti sveta. Dlhodobé rozkoly spoločnosti sú teraz viditeľné, vychádzajú na povrch a toto je prípad rohingských moslimov. Potrebné E, kroky v humanitárnej oblasti si vyžadujú okamžité e, reakcie, ale je potrebné aj politické riešenie, aby sa zmiernilo napätie v spoločnosti. Toto nie je len o náboženstve. Prezident verejne e, odsúdil násilie ako nezmyselné, neracionálne, reakcionárske a extremistické a my myslíme, že prezident Utajsen chápe riziko tej, pre túto krajiny, pre reputáciu a pre mm, šírenie etnických problémov. On je za mier. Rovnaký prístup k občianským právam je zásadnou otázkou, tak ako to povedal pán Kačmárek. Pozbudzujeme vládu aby e, presadzovalo zákon 1982 a toto je dobrý e, začiatok, ak sa bude plne aplikovať na všetkých občanov. My sme vyjadrili naše obavy veľmi často, nedávno. E, Vysoký predstaviteľ pre ľudské práva Savaroso Lambrinidis navštívil túto krajinu, stretol sa s vládou s Komisiou pre ľudské práva, ako aj s rojenskými zástupcami. Hovorili sme o tejto veci aj na samite 22. apríla. A zdôraznili sme potrebu rýchlo reagovať a odstrániť e, násilie a humanitárne rizika. Vysoká predstaviteľka Katrin Ashton osobne vyzvala barské orgány, aby chránili občanskú spoločnosť pred násilím. Po druhé, e, odsúdila Ehm, prípady diskriminácie, kde by mali byť páchatelia postavení pred súd a obete by mali mať prístup k humanitárnej pomoci. Európska únia bude pokračovať, poskytovať humanitárnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú, prístup e, ku všetkým privilegiám, e, občan, občanské privilegie musí byť zaručený. Budeme monitorovať túto situáciu a dialog s vládou. Snažíme sa riešiť humanitárne otázky ale aj dlhodobé politické riešenia sú potrebné pre etnické napätie medzi jednotlivými spoločenstvami v tejto krajine, ktorá by mala byť na ceste k plnoprávnej demokracii. Ďakujem. Ďakujeme. Pán komisár Levandovský, na záver boli, eh, bolo podaných 6 eh, návrhov a Teraz to vidím tak,